Chcem sa poďakovať všetkým za usilovnú prácu, za podiel. Pani predsedajúca láskavo ďakuje tlmočníkom, ďakujem všetkým kolegom, všetkým poslancom a všetkým, ktorí cestujete domov, želám šťastnú